Bueno, uh, queridas y queridos colegas, vamos a ver si... No dobre, kolegyne, kolegovia. Takže vidím, že miestnosť sa vyprázdňuje. No a tí, ktorí nechcú vysvetliť svoje hlasovanie, tak mohli by pokračovať v rozhovoroch za dverami tejto miestnosti. No a prejdeme k vysvetleniam hlasovania. Relatívne dosť máme. No a ako prvý tam Daniel Hanan. Takže vysvetli hlasovanie správe Sylvie azile. Nech sa páči, máte slovo.